ja ymmärrän, että meillä on tulkkaus eh, kaikilta kielillä venäjäksi. Eh, Stanislaus, how are you? Welcome to the meeting of the Subcommittee on Human Rights. Огромное спасибо. Yes. Um, I would like to give you 10 minutes to explain from your perspective uh, uh, what is important to understand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 Where is he? Yes. I would love to speak in Russian, but it's too long ago, I'm afraid. К сожалению, я уже не говорю по-русски слишком давно, что я не говорю вашу красивую языку. Um, but I have a question. When I worked as a correspondent in Moscow for Dutch uh, radio,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 Uh, excuse me, uh, I would ask you to, collect a few more questions and then I will give the floor to you. Eli haluaisin antaa nyt kollega lochbihlerille puheenvuoron. Olkaa hyvä, rouva Lohbieler. Danke, Frau Vorsitzende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 Ďakujem pekne. Jedna poznámka, <clears throat> a chcel by som nadviazať to, čo tu hovoril pán kolega Landsbergis o tom endless dialogue, o tom nekonečnom dialogu. <clears throat> Samozrejme, že takéto schôdzky, ako tu máme dnes, sú pre nás veľmi dôležité. Máme možnosť počuť autentické informácie z úst ľudí, ktorí stoja pred tou realitou, ktorá v Rusku a v ďalších častiach existuje. Len ja mám trošku také pesimistické obavy, aby sme neupadli do akejsi rutiny, neviem to nejako inak nazvať, aby sme po tom dnešnom stretnutí nenapísali, že mali sme dobrý, otvorený dialog s e, našimi váženými hostiami z Ruska a aby sa niečo stalo, aby ja chápem, že v živote nemožno zmeniť veci zo dňa na deň, že iba dlhý, niekedy dlhý, vytrvalý tlak, citeľný tlak prináša výsledky Čiže my sa nemôžeme uspokojiť s tým ani komisia, ani predsedníctvo švédske, že máme vytvorené mechanizmy na vedenie dialógu s Ruskom. No to je dobré, aj to môžeme kladne hodnotiť, prosím, ale aby, aby sme sa s tým jednoducho, aby sme sa s tým jednoducho neuspokojili. Páčilo sa mi, ako pán kolega povedal, že príde delegácia z demokratickej Európy do Ingušska, pán prezident ich pohostí šálkou dobrého čaju, potom sa vrátia naspäť a napíšu do správy, mali sme užitočné stretnutia a užitočné rozhovory. Takže aby, aby, sme, aby sme sa s tým jednoducho, aby sme sa s tým jednoducho neuspokojili, ja hovorím, že som pesimistický, pretože neviem nejaký recept alebo nejaké, konkrétne návrhy, ako ten tlak, ktorý môže jediný zmeniť túto situáciu, ale aby sme skôr naozaj premýšľali, akým spôsobom riešiť túto otázku takto. Ďakujem pekne. Kiitos oikein paljon, herra Kukan. Sitten haluaisin antaa varapuheenjohtajille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 że, że to są takie lapidarne słowa, ale jednocześnie klucze. Dziękuję bardzo. Kiitos varapuheenjohtaja Gzibille ja sitten varapuheenjohtaja Kasak, olkaa hyvä. Merci Madame la Présidente, chers collègues, chers invités. Je voudrais aussi partager euh, mon,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 Sitten herra Tiimans komission nimissä, miltä tämä keskustelu teistä on kuulostanut? Näettekö mitään uusia avauksien mahdollisuuksia? Mr. Chair, I will be relatively brief as well, but it seems to me that the base question which has been posed by many is um, actually not uh, a question which we can answer easily, dialogue versus political pressure. Uh,